túto pripomienku. Okamžite sa to skontroluje. Ďakujem vám. Ďalej skupina EPP a takisto skupina ALDE a skupina GUE mi predložili návrhy týkajúce sa nominácií do výborov a parlamentných delegácií. Zoznam bude v zápisnici e, z dnešnej schôdze, ak pred schválením zápisnice zápisu nebude nikto proti, tak tieto nominácie budú pokladané za schválené. Dámy a páni, všetky tieto mená nájdete vo svojich materiáloch po podpísení právnych aktov prijatých v